Všetci máme povinnosť predchádzať násiliu a je dôležité eh, sa zamerať aj na také veci, ako je napríklad eh, sexuálna orientácia. Toto je veľmi dôležité, keďže sú tu viaceré krajiny, kde sú eh, určité aktivity, ktoré sa vyvíjajú voči osobám, ktoré sa zameriavajú na osoby rovnakého pohľavia a snažia sa ich Eh, kriminalizovať. Eh, napríklad v Ugande tam dochádza k uväzeniu takýchto osob, alebo dokonca je tu trest smrti v 12 krajinách, ako môžem spomenúť príklad Nigériu. Preto v tomto uznesení odsudzujeme akékoľvek kriminalizáciu LGBTI osôb. Myslíme si, že také veci ako sexuálna identita to je vec súkromnej sféry, osobného rozhodnutia, je to vec, ktorú e, musí riešiť samotná ústava krajín. Dôležité je, aby tie, chceme apelovať na tieto krajiny, aby e, za, zastavili kriminalizáciu, chceme apelovať na Ugandu, aby nepodpísali zákon proti, proti homosexuálom a to isté sa týka aj niektorých ďalších krajín. Zároveň apelujeme na komisiu ako aj radu, aby uviedli explicitne nediskrimináciu osob na základe e, sexuálnej orientácie. To má byť súčasťou e, nových dohôd, ktoré bude podporovať tento parlament. Ďakujem pekne, pán kolega Romeva Irueda. Ako ďalší nasleduje kolega Tenok na jednu minútu. Vážený pán predseda, tak som smutná pravda, že zatiaľ čo e, práva homosexuálov sa Európskej únie zlepšujú, tak a, zvyšku sveta sa zvyšuje diskriminácia voči skupinám LGBTI v Indii a niektorých Afrika, afrických krajinách. Ešte platia koloniálne zákony nuše. Vlády musia pochopiť, že je to základný element ľudskej sexuality. Samozrejme, že vlády môžu robiť vlastné zákony, avšak nemajú právo trestne stíhať a postihovať nevinných ľudí, ktorí majú alternatívne životné štýly. My musíme podporiť spoločenstvo LGBTI a spolupracovať s partnermi po celom svete, hlavne vzhľadom na najnovšie zákony v Nigerii a Ugande, kriminalizácii homosexuality, aby sme podporili zrušenie takýchto zákonov. Ďakujem pekne, kolega Tenok. No a nasleduje kolegyňa Šáke na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, predseda kolegyne, kolegovia. Zatiaľ čo e, čelíme rôznym výzvam vo viacerých krajinách sveta, e, LGBTI skupiny e, čelia v celej vlne zákonov, ktoré kriminalizujú ich identitu, prejavy a správanie. Či obmedzujú ich ľudské práva. Je to o to znepokojujúcejšie, že v parlamente stále ťažké presvedčiť eh, skupinu poslancov o uznaní práv LGBTI a myslím, že to je hamba Európy dneška. Skutočne, že ešte ja z poslancov nechce odsúdiť Rusko a jeho stanovisku k LGBTI počas Olympiády. To je tiež znepokojujúce, ako aj je to veľkým sklamaním, hlavne vzhľadom na toľké obavy, ktoré, eh, ktorými sa na nás obracajú obyvateľia, keď eh, Holandsku hľada sa preukázala tým, že najprominejšiu delegáciu eh, poslala na eh, zimnú olimpiádu. Musíme my jasne povedať, že pán Putin homosexualita nie je možnosť voľby, hovoriť o tom nie je propaganda a vy by ste to mali veľmi dobre vedieť. Olympijský výbor už olutoval, že si zvolili Rusko za túto olimpiádu. Ja musím povedať, že mne to je tiež ľúto. Ja som presvedčená o tom, že parlament a my všetci jednotlivo musíme zaistiť, že treba rešpektovať práva LGBTI to progresívnym spôsobom. To je naša zodpovednosť, pretože práva LGBTI sú ľudské práva, ktoré treba dodržiavať. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Šáka. A teraz na 1,5 minúty kolegyňa de Kaiser. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predsedajúci. 78 krajín vo svete neuznáva ešte práva komunity LGBTI. A mnohých z nich siedmých e, e, sexuálna orientácia je aj trestne stíhaná trestom smrti. Burkina Faso, Benin, Čad, e, Stredoafrická republika, Kongo, Rovníková Gvina, Gvina Bissau, Madagaskar, Mali, Nigéria, Rwanda, Južná Afrika a ďalšie, e, tam došlo k pokroku e, tejto komunity a je to výsledok e, aj pôsobenia medzinárodného spoločenstva. A my mienime pokračovať. Ale tri krajiny nás nepokujú. Uganda, Nigéria, aj s tým spôsobom aj Rusko, ktoré dnes zakázalo propagáciu homosexuality. Uganda a Nigéria podpíšu zákony, ktoré sú skutočnou výzvou k nenávisti k týmto komunitám. Žiadame od európskych orgánov, aby inteligentne a taktne využili revíziu dohody z Kotonu, aby e, rešpektovanie e, sexuálnych práv bolo začlenené v týchto dohodách. Vieme, že aké sú postoje e, k tomuto faktu a že niekedy aj názory aj v tejto sále sú rôzne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa De Kaiser. Nasleduje kolegyňa Sousa na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V niektorých krajinách ústava kriminalizuje komunitu LGBTI, napríklad v Ugande, v Nigerii či inde. E, niekedy sú odsudzovaní až na trest smrti. V Rusku nie je možné organizovať manifestácie alebo verejne obhajovať záujmy komunity LGBTI. Extrémna pravica doslova útočí na túto komunitu, ponižuje ich niekedy dokonca až mučí a potom sa na sociálnych sieťach uverejňujú fotky. V Portugalsku sa poslanci organizujú, aby e, došlo k e, zmenám v legislatíve v tejto problematike. Násilie, predsudky, indiferentnosť a tak ďalej. 237 homosexuálov bolo zavraždených v minulom roku. E, často sú im odmietané zdravotnícke služby. Ani nemôžeme myslieť na manželstvo ľudí rovnakého pohľavia. E, pravica sa snaží všetko postúpať a zabrániť tomu, Treba uznať veľmi jednoduchú myšlienku, podľa ktorej sme si všetci rovní a to, že niekto by mohol rozhodovať o rodine iných, je nepriateľná. Prečo existencia rodín LGBTI niekomu vadí? Treba odstrániť túto fóbiu k tejto komunite. Žiadne právo nám to neumežňuje. Všetci, práva by mali byť rovnaké pre všetkých. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty kolega Preda. Ďakujem pekne, predseda. Skupina EPP je proti akékoľvek forme diskriminácie z všetkých dôvodov. Naše presvedčenie je také, že ľudské práva sú univerzálne, Avšak ja som nepodpísal spoločnú uznesenie tejto téme na programe, pretože my sme si mysleli, že je to orientované alebo to nesúvisí s naliehavou naliehavým prípadom, tak ako v iných prí, prípadoch, ale tak ako naši kolegovia z ostatných skupín tiež Máme obavy z toho, čo sa deje v Ugande, Indii, Nigerii alebo Rusku. Žiadame predsedu Ugandy, ugandskej prezidenta Ugandy, aby hm, odvolal článok alebo zákon, ktorý kriminalizuje kriminalizuje homosexuálne vzťahy a tiež chcem, aby zmenili trestný zákonník tie časti, ktoré sa týkajú vzťahov sú obrovnakého pohľavia. Ceníme si iniciatívu indickej vlády, ktorá žiada na najvyšší súd, chce požiadať najväčší súd, súd, aby revidoval svoje rozhodnutie o indickom trestnom zákonníku, ktorý e, zakazuje homosexualitu. No, a to je to na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem kolega Pregda. Takže to boli autory uznesení a teraz rečníci mene politických skupiny. Ako prvý kolega Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo. V Európe nechceme diskriminovať ľudí na základe sexuálnej orientácie a myslím si, že je dôležité, že tento prístup sa zlepšuje, to tu zameriavanie na hodnoty a iné charakteristiky, ale nie na sexuálnu orientáciu. Myslím si, že musíme robiť všetko preto, aby tieto hodnoty sa o všeobecnosti šírili vo svete, ale samozrejme vidíme momentálne, že sa zhoršuje situácia v niektorých oblastiach sveta, v Ugande a Nigérii osobitne, pokiaľ ide o kriminalizáciu LGBTI osôb. To znamená, že je dôležité využiť všetky nástroje, ktoré máme v dispozícii na to, aby sa zrušila táto legislatíva Musíme poskytnúť pomoc týmto krajinám tak, aby sa podarilo zlepšiť túto situáciu. V rámci Európy máme iste Rusko, čo je skutočne veľmoc, ale moderná veľmoc, ak má také zastaralý prístup k sexualite, to vidíme vlastne na tej legislatíve, ktorú schválil pán, pán Putin a to, čo sa snažia dosiahnuť, je odsudenia hodné a myslím si, že je dôležité zabezpečiť to, aby všetci ľudia z všetkých vrstiev spoločnosti sa mohli zúčastniť olympijských hier. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Kelly. Teraz na jednu minútu má slovo kolegyňa Gomeš. Ďakujem. Nedávna kriminalizácia osôb LGBTI v Ugande, v Nigerii, ale aj v Rusku. To je vážna hrozba ľudských práv, právo na slobodu, sloboda prejavu, osobnosti a tak ďalej. Ide o to, že nepriateľným spôsobom chcú túto komunitu vylúčiť zo spoločnosti. Už tak je táto komunita na viacerých úrovniach vo viacerých krajinách silne diskriminovaná. O to viacej je ich boj za práva ťažší. Musíme urobiť všetko preto, aby sme vehementne odsúdili príjmanie takýchto diskriminačných opatrení a naše vzťahy s týmito krajinami by mali byť revidované. Som frustrovaná, keď vidím zákony ako tie, ktoré sa príjmajú v v krajinách e, partnerstva z Kotonu. Chceme rozvinuté vzťahy s týmito krajinami a preto žiadam komisiu, aby spustila proces revízie a aby sa brali do úvahy naše požiadavky v tejto oblasti. Ďakujem pekne, kolegyňa Gomeš. Teraz na jednu minútu má slovo kolega Benian. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja skutočne vítam toto uznesenie. Vidíme tu znepokojivý trend, ktorý sa týka kriminalizácie LGBT osôb na svete. Je skutočne hrozné, že v 7 krajinách je trest smrti a takto môžu e, odsúdiť osoby, ktoré, sa, e, ktoré majú takúto orientáciu voči osobám rovnakého pohľavia. Ja som si dnes vypočul pána Kašmena, ktorý hovoril o relevantnosti vo vzťahu k dohodám z Kotonu. Musíme si uvedomiť, že toto partnerstvo sa týka toho, aby sa bojovalo proti chudobe v Afrike, takže ja si nemyslím, že to je určité riešenie, keby sme zrušili túto dohodu. Ale určite Európska komisia musí konať, konať viac, nie len vyvíjať tlak v rámci diplomatických vzťahov, ale je dôležité, aby sa využili aj takéto dohody, na to, aby sa ten tlak zvýšil. Dôležité je podporovať ale budovanie kapacít, realizovať projekty. Jeden príklad, ktorý máme v Birminghame, ktorý sa týka LGBTI, tu ide o to, že chodíme do škôl, šíria sa informácie, tak sa bude pre diskriminácie. Myslím si, že je to dobrý príklad, ktorý by sa mohol rozvinúť aj inde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Benien. A teraz na 1,5 minúty má slovo pani Cornelisen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všetci teraz sa zaujímajú olympijské hry v Rusku, o to je iste na mieste, ale momentálne sa zhoršuje situácia v niektorých kontinentoch, v Afrike, v Nigerii, Uganda, boli tam prijané, prijaté prinárnom zákony, ktoré boli proti homosexuálom. My sme sa stretli niektorými aktivistami z Ugandy, sú to skutočne veľmi odvážni ľudia, a oni apelovali, aby sme im pomohli, pokiaľ ide o Nigériu. Tam Senát schválil zákon, ktorý sa týka kriminalizácie všetky aktivity LGBTI a všetky vzťahy. Myslím si, že to je možné stále zastaviť. Dokonca India, tam, kde najvyšší súd a jeho rozhodnutie opätovne označili homosexualitu za trestný čin. Pevne verím, že takýto vývoj, ako sme videli po 80 ročí v Indii, že by eh, bolo prepojené s rešpektom ľudských práv, ale zdá sa, že to tak nie je. Nie je to nič automatické. Európska únia stále sama má dostatok práce pred sebou, pokiaľ ide o ľudské práva osob LGBTI. A v našich e, zmluvách máme rovnosť šancí a e, to znamená, že máme tu určitý základ a e, to znamená, že Európska únia sa netýka len jednotného trhu a ekonomiky, ide tu o naše spoločné hodnoty, spoločné hodnoty rovnosti, ktoré musia byť rozhodujúce v rámci našich vzťahov s štátmi ako je Nigéria, India, Uganda a isté aj Rusko. Preto by som chcel apelovať na všetky inštitúcie EÚ, aby vykonali všetko, čo je v ich silách, aby bojovali proti, proti kriminalizácii LGBT osôb, zabezpečili rovnosť práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Cornelissen. A teraz na jednu minútu má slova kolega Kláš. Eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako predstaviteľ tradičnej rodiny a ako otec rodiny som iritovaný spôsobom, ako komunity LGBTI konajú, konajú a akákoľvek kritika či komentár, e, ktorá je na nich orientovaná, tak sa označuje za homofóbnu. Hovorí sa, že v roku 2014 je hamba, že homosexualita je penalizovaná a pr- e, Viacej ako e, v 70. krajinách je homosexualita penalizovaná, hlavne v afrických a a moslimských krajinách a myslím, že túto pravdu treba, ne, netreba zbytočne zakrývať. Ja si myslím, že skôr ako by sme mali prelievať krokodílie slzy, mali by sme pomenovať veci vlastným menom. To je prvá vec, aby sme takúto problematiku vyriešili. Ďakujem a teraz pani Geringen de Odenberg na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V 78 krajinách sveta sú dobrovoľné pohlavné styky osôb rovnakého pohlavia považované za trestný čin. V 7 krajinách sa dokonca trestajú smrťou LGBTI osoby sú veľmi často diskriminované a podrobované násiliu. Vznikajú diskriminačné zákony proti tejto komunite a bolo to schválené napríklad v Ugande alebo v Nigérii. Práva človeka sú univerzálne a mali by sa garantovať nezávislo od sexuálnej orientácie alebo genderovej orientácie. EÚ bojuje za bezpodmienečné dodržovanie práv človeka a musí, uro- musí urobiť všetko preto, aby chránila a bránila zásady nediskriminácie. Európska komisia ESVČ a všetky členské štáty ako ochrancovia práv e, človeka musia zohľadniť tieto práva aj v našich vzťahoch s tými krajinami, ktorých sa tieto problémy týkajú. Ďakujem pekne, pani Geringer de Udenberg. A teraz na jednu minútu má slovo kolega Cashman. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Čoraz viac rozšírená kriminalizácia LGBT je niečo odsuditeľné. V posledných hodinách viac ako 12 ľudí bolo e, uväznených v Nigerii z dôvodu toho, že boli homosexuáli. Toto sú osudy mnohých ľudí, ktorí musia stráviť čas vo väzení len preto, sú homosexuáli. Pán Benien napríklad minulý rok v júne e, táto inštitúcia sa pýtala na e, dohodu z Kotonu a niektoré časti a vidíme, že tu je vlastne akoby neschopnosť v rámci tohoto nástroja, lebo nevedie sa žiadny dialog o právach LGBT osôb. Takže je tu článok 96, ktorý, je tu, ktorý obsahuje e, možnosť výluky, ak dochádza k závažnom porušeniu práv, ak iné riešenia nie sú možné. Takže nemám tu žiadnu možnosť. Je tu systematické zneužívanie ľudských práv, to musím brať vážne a práve preto komisia musí zahájiť tretiu revíziu a musí reagovať naše požiadavky a jednoducho dôležité je hovoriť o týchto veciach s krajinami AKT. Dovolte mi, aby som na záver povedal, že história ukazuje, že ak obetujeme práva a rečník bol prerušený. Ďakujem pekne, kolega Cashman. A teraz sa dostávam postup k HDI a najprv dostane slovo kolega Repo. Arvoisa puhemies. Vážený pán predseda, človek a život eh, sveté a nedotknutelné všetky štáty majú povinnosť zabrániť diskriminácii a násilnostiam kvôli sexuálnej identite alebo orientácii. Dobrovoľné, súhlasné eh, sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohľavia sa v mnohých krajinách vnímajú ako trestné činy, ktoré môžu byť potrestané až trestom smrti. Nedávno bol prijatý takýto zákon v Ugande, Nigerii aj v Rusku bol prijatý zákon, kde sa zakazuje homosexuálna propaganda. Politicky lí, lídry chcú zastrašiť občanov, obmedziť ich práva, otáznymi pochybnými metódami. A často sa stupne sa násilie. My sa musíme žiť ako priatelia musíme brániť práva všetkých občanov a ľudí. Ďakujem pekne, kolega Repo. Catch je týmto postup Catch je uzavretý a slovo dostáva komisár Kalas. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené poslanky, neposlanci. Európska únia, Európska komisia zdieľa e, obavy Európskeho parlamentu ohľadom e, porušovania práv skupín obyvateľstva LGBTI. Koľko sú nedávne príklady, problémy sexuálnej identity a orientácie sa využívajú ako zámienka pre e, vážne porušovanie ľudských práv. Obyvateľe LGBTI sú stále obyťami prezekúcii, násilnosti v mnohých častiach sveta. Približne 80 štátov na svete kriminalizuje eh, vzťahy medzi osobami rovnakého eh, pohľavia. Najnovšie v Nigerii eh, viaceré štáty dokonca uplatňujú trest smrti kvôli tomu a vidíme znepokojivé príklady rekriminalizácie Eh, homosexuálnych vzťahov. No, toto je nekompatibilné s medzinárodným eh, právom a rovnako sa to týka zákonu, ktoré kriminalizuje prejavov homosexuality. No a toto, toto je základnou slobodou, slobodou prejavu a zhromažďovania. Rada 24. júna 2013 prijala usmernenia na ochranu, ochranu práv LGBTI obyvateľov. Tieto sú v centre našej politiky pro ľudské práva a vytvára, poskytujú rôzne nástroje, ako vyjadrenie ľudskej predstaviteľky, napríklad v júni k prijatiu antipropagačného zákonov v Rusku alebo rozsudok Najvyššieho súdu v Indii alebo 22. decembra anti, alebo zákon proti homosexualite v Ugande alebo včerajšie, včerajší podpis a prijatie zákona o zákaze že sú rovnakého, sú rovnakého v Nigerii. No a Ideme ďalej podporovať občianskú spoločnosť aj nástrojom pre demokraciu a ľudské práva. 5 miliónov eur. Ideme podporovať a chrániť práva osôb LGBTI. Bolo spustené v auguste 2013 a ukončené to bude v roku 2014. Veľmi dobre si uvedomujeme, že podpora ľudských práv ľudská sexuálnej identity, rodovej sexuálnej orientácie vedie k napätiam s tretimi krajinami, avšak to neodôvodňuje ticho, kde by sme mali hovoriť, čo sa týka prerušenia alebo zrušenia článku 96 v dôvode s Kotonou, myslím, že stanovisko komisie je také, že musíme preskúmať všetky ostatné možnosti, aby sme zhodnotili všetky, všetky možnosti, kým sa, kým využijeme túto poslednú záchranu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár Kalás. A na záver rozpravy no, predložených 6 návrhov uznesení rozpravy tým ukončená hlasovanie sa uskutoční teraz. Takže najskôr ideme hlasovať o, o situácii v Kambodži a Laose. Spoločný návrh siedmých politických skupín.